Can I invite all of you to... Prosím vás, aby ste sa čo najrychlejšie usadili a aj čo najpokojnejšie. To... Srdečne vás vítam na tejto schôdzi vo výbore, v petičnom výbore. Táto schôdza sa vysiela na internete. Tí, ktorí teda sledujete nás na internete, je to posledné zasadnutie výboru pred letnou prestávkou. Vidím, že je tu mnoho kolegov. A keď vás tu vidím, naozaj cítim, že potrebujeme pekné, peknú slnečnú dovolenku, pretože bruselská jar bola z mnohých dôvodov veľmi ťažká. Takže vítajte na zasadnutí výboru a začnime. Najprv by som chcela povedať, že bod 2, prijatie návrhu programu, je Teraz na schválenie mm, bod 21 je e, schválenie prístupu k liekam. E, k liekom to budeme preberať o 15. dnes, bod 11, e, tak ako sa to uvádza v programe. Zápisnica z z 2. júna bola rozdaná. Ak nemáte výhrady, považujeme zápisnicu za schválenú. Could anybody try to be a... Poprosím vás, aby ste boli čo najtichšie. Miestnosť je plná a akustika nie je ideálna. Takže prosím, usaďte sa, počúvajte sa navzájom, skúste počúvať aj mňa, keď vás o to požiadam. Všetkým nám to veľmi prospeje. Mám tu niekoľko oznámení. Chcem vás v prvom rade informovať, že sekretariát po letnej prestávke sa trošku zmení a s veľkým uspokojením aj s trošku spolutovaním musím povedať, že Jos Hezen a Giorgio Musa, dvaja veľmi skúsení administrátori, prechádzajú v rámci mm, programu Mobility do oddelenia C Čiže strácame dvoch veľmi skúsených pracovníkov. A, no ale nie je to navždy, pretože politické oddelenie C je našim politickým oddelením, takže stále ešte budete mm, na nás dohliadať, čo je veľmi príjemný pocit, že sa nestrácate úplne. Chcem vám obom poďakovať za prácu na sekretariáte počas mnohých rokov a prajem vám všetkým veľa šťastia vo, svojich, e, vo vašich nových úlohách a neodchádzate ďaleko, určite sa medzi nás vrátite. A e, Giorgio bude aj na tej misii v Tarante v Taliansku v novembri. E, budú tu aj noví pracovníci v sekretariáte ktorých eh, vám predstavím na prvej schôdzi po letnej prestávke. A ešte eh, jedna osoba zo sekretariatu nás opúšťa na dobro, je to Jari Erholm, ktorý odchádza do dôchodku a predsa len stále ma to ešte zaráža, že mladí ľudia môžu odísť do dôchodku. This is now toto je teda posledné vaše zasadnutie výboru. Ako úradník aj Jari naozaj vám chcem poďakovať za veľmi cennú prácu, ktorú ste tu odviedli a prajem vám všetko, všetko najlepšie. Či už budete vo Fínsku alebo vo Francúzsku, vychutnajte si svoju novú slobodu a chcem poďakovať. Poďakujme všetci potleskom našim pracovníkom. So, now I hope... No a dúfam, že všetci, ktorí by tu mali byť prítomní na hlasovanie, tu aj sú, že máte svoje hlasovacie karty. Výborne. Takže. So, we will now vote on the... Budeme teda hlasovať o správe z misie a odporúčaniach Eh, bola to misia vo, mm, do Španielska vo februári tohto roku. Najprv dávam hlasovať o kompromise 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Odporúčanie 1, eh, Pozmenil návrh 1, kto je za, proti, zdržali sa a nie, to padá, to padá, to padá, to padá. Asi som si neurobila domáce úlohy, takže pozmeňovací návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Takže, elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. And it's closed. Končím hlasovanie. Jeden za EPP je tu naviac. Dobre, už to sedí. A teraz je tu jeden za SAD naviac. A už to sedí. Dobre, takže končím hlasovanie. Bolo to schválené. Pozmeňovací návrh 4 za, proti, zdržali sa a tiež si to elektronicky preveríme. Otváram hlasovanie. A ešte stále je hlasovanie otvorené. Nie všetci ste zahlasovali. Koniec hlasovania. Zamietnuté. vás ja. 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 7 za. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 8 za. Proti. Zdržali sa? Zamietnuté. 9 za. Proti. Zdržali sa? Zamietnuté. 10 za. Proti zdržali sa, zamietnuté. 11 za, proti, zdržali sa, e, schválené. Dobre, preveríme. Otváram hlasovanie. Pozmeňovací rok 11. One EPP too many. Jeden za EPP naviac. Za EPP je tam jeden hlas naviac. The vote is open and now it's... Koniec hlasovania. Zamietnuté. 12 padá. Nie, nepadá. Takže 12 hlasujeme za, proti, zdržali sa, schválené. Preveríme. Otváram na preverenie. And we close the... Koniec hlasovania. Zamietnuté. 13 za, proti, zdržali sa, schválené. 14 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 15 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 16 za, proti, zdržali sa, preveríme. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. 17 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 18 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 19 za, proti, to je nejasné, nenaznačili ste poriadne, takže otváram hlasovanie, aby sme si to preverili. 19. Otváram hlasovanie a koniec hlasovania. Takže schválené. Pozmeňovací návrh 20. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 21 za. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 22 za. Proti? Zdržali sa? Schválené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 35 bola prijatá. Takže záverečné hlasovanie elektronicky o celom dokumente. Otváram hlasovanie. And it's closed. Koniec hlasovania schválené. With a large majority. Veľkou väčšinou schválené. Thank you. it is. Why is it that people are happy for that? Because uh, it's uh, they are older the wetlands. Uh-huh, uh-huh. uh Okay. So let's move to the next item. Takže prejdeme k ďalšiemu bodu a to je pilotný projekt o šikanovaní. Hlasovanie návrhu pilotného projektu to je jedno hlasovanie. A budeme hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Stále je tu otvorené ešte. Ukončené hlasovanie. Unanimously approved. Jednohlasne schválené. Blahoželám Solidad. A teraz prejdeme k bodu e, petície. Viem, že toto je kritický moment, pretože ľudia opúšťajú miestnosť. Prosím, aby ste to robili potichu. Tí z vás, ktorí nezostávate pre časť petície. Can I, can I kindly ask the journalist... Prosím novinárov, aby opustili miestnosť a svoje intervia nahrávali vonku. So all of you that are not going všetci, ktorí nezostávajú na vypočutí tejto petície prosím, aby ste opustili miestnosť. So the next item that we... Ďalší bod je petícia 709-2015 Hannes William Kell. Ide o ochranu kultúrnej identity a prežitia z komunity Srbov. Pán Kell je v miestnosti a odozdávam vám slovo. Máte slovo 5 minút. A Eh, musíte pochopiť, ľudia nie sú vôbec slušní. Ja som ich požiadala štyrikrát, aby eh, v tichosti opustili miestnosť a neurobili to. Takže, nech sa páči, dávam vám slovo na 5 minút eh, k vašej petícii. Vážené dámy páni, ja by som chcel využiť e, túto príležitosť, aby som zhrnul najdôležitejšie body e, našej petície. Ďakujem za tú príležitosť. Zastupujem ako predseda e, Lužickej aliancie. Je to vlastne Združenie politickej menšiny, my sme politickou platform Lužických Srbov a zastupujeme záujmy 12 občanských iniciatív asi 120 tisíc podporovateľov máme. To je asi 10 eh, obyvateľov eh, Lužice. Ide nám o ochranu menšiny. Na jednej strane eh, ide o ťažbu, povrchovú ťažbu. No a na druhej strane je tu otázka ochrany menšín a ide o spoluprácu za, alebo dodržiavanie európskych smerníc. A teda je to záväzné právo pre národné štáty ochrana malých národov a menšín, ktorých e, teda je o udržanie fyzického e, sídla. Stratili sme už 160 dedín a e, 30 tisíc ľudí bolo presídlených a e, ide ďalšie plánovanie povrchovej ťažby ohrozuje tieto sídla. Ukazuje sa, že tu nejde len o presídlenie, ale ide aj o stratu e, rečovej a kultúrnej identity. Na základe ďalšieho plánovania v Brandenbursku a Sasku na rozšírenie povrchovej ťažby sú e, ohrozené ďalšie, e, ďalších 7 dedín s 1700 obyvateľmi. Ide tu o porušenie zmluvy, pokiaľ ide o rámcovú dohodu o, na ochranu národných menšín a e, žiadame o spustenie takéhoto konania na ochranu lužických Srbov. Cieľom je vlastne e, zachovať ochranu a teda ratifikovať e, dohovor 169 ak sa spustia rýpadla v tejto oblasti, tak e, lužickí Srby nebudú ochránení. Ďalej ide o znečistenie vôd. Na druhej strane dodržiavanie E, Ovzušia a e, vôd e, si vyžadujú európske smernice. Povrchové vody a podzemné vody sa znečisťujú hydroxidom železitým v tejto oblasti. A petícia sa podrobne zaoberá týmito poškodeniami. Máme tu vlastne plochu, ktorá týka 10 tisíc hektárov je to várne geoglického um, e, oblasť. Odkazujem na štúdiu z roku 2016, ktorá hovorí o poškodeniach e, zdravia e, ťažbou hnedého uhlia. A štúdiu možno vyhľadať cez Google aj v anglickom jazyku. žiadame, aby sa spustilo konanie za porušenie zmluvy proti Nemecku a Polsku E, pretože e, ide o obnovenie obyvateľnosti e, tejto oblasti Lužice. Mm, je, potrebné vykonať hodnotia sú správu a tu je potrebné zabezpečiť fyzické podmienky, aby sa škody vzniknuté nemuseli nahrádzať daňovými príjmami E, Ťažobné právo je právo národné, ale pokiaľ ide o e, e, ciele klímy, na ochranu klímy, e, je potrebné zohľadniť. E, v tejto oblasti ale nie sú držiavané ciele. Existujúce zariadenia na ťažbu poškodzujú E, zariadenia, ktoré e, sú na e, obnoviteľné zdroje energie. finanziert werden. Hier bestehen ungerechtfertigte Subventionstatbestände, die europäische Interventionen... Sú tu nepo, neopodstatnené dotácie, ktoré treba odstrániť, aby sa zabezpečila riadna hospodárska súťaž, čiže treba zaviesť konanie proti Nemecku za porušenie zmluvy, aby sa dodržali parížske klimatické ciele, aby sa odborali takéto priame dotácie pre um, hnedé uhlie. Takisto po štvrté je tu ochrana e, živočíšnych a rastných druhov. E, následky e, sú upravené e, aj v smernici, ktorú treba transponovať do um, národnej legislatívy od roku 1998 do roku 2016. Tu vznikol, um, teda sa zničil um, európsky prales, kde bola obrovská pestrosť uh, živočišných druhov a rastlín. Uh, Mm, predpisy, ktoré sa majú transponovať, sa nedostatočne dodržiavajú a ehm, teda mm, protesty pri príslušných orgánoch sa ehm, ďalej neriešia a teda tieto druhy ako sú ehm, drost či ďateľ boli už vyhubené v tejto oblasti majú sa e, obnoviť pôvodné povrchové ťažby do pôvodného stavu a má sa chrániť príroda pred ďalším ničením. Takže ešte raz vám ďakujem za vašu podporu. Ďakujem. Thank you very much. No. Ďakujem veľmi pekne zástupca komisie. Mám tu tri mená, takže máte slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem e, predkladateľovi petície za veľmi zaujímavú prezentáciu. Vzhľadom na to, že máme e, teda e, toto obdobie, tak nemusíme to celé opakovať. Chcem zdôraziť, že my sme veľmi pozorne preštudovali petíciu a naše služby preverovali, teda išlo Digi Energy, DG Just a DG Environment. E, veľmi pozorne si prebrali celý dokument a aj teda oblasť kultúry a vzdelania a kolegovia z eh, DG Envy a eh, DGS sú tu so mnou. Pokiaľ ide o špecifické eh, dôvody petície, my sme identifikovali tri žiadosti. Jedno je ochrana kultúry a jazyka, potom ide o rozhodnutia, pokiaľ ide o ťažbu uhlia a využitie v regióne a v EÚ. A tretia e, ide o presadenie e, dodržiavania e, smerníc, pokiaľ ide o ochranu ovzdušia a vody. Pokiaľ ide o ochranu menšinových práv, tu musíme zdôrazniť, že diskriminácia na základe príslušnosti k e, menšinám je zakázaná e, chartou základných práv EÚ a táto charta sa vzťahuje len vtedy, ak členský štát e, aplikuje zákony EÚ takže naša kompetencia konať je obmedzená. Jediný nástroj, ktorý sa môže použiť, je Rada Európy, teda Charta Rady Európy, pokiaľ ide o regionálne a menšinové jazyky, ktorú Nemecko podpísalo. Ako som povedala, e, právomocné komisie, pokiaľ ide o uznanie statusu menšín, sú obmedzené, ale máme programy ako napríklad Erasmus+, v rámci ktorého skupiny, ktoré obhajujú minoritné jazyky, môžu požiadať o e, financovanie z EÚ, ak je tam jasne preukázaná e, e, menšinová dimenzia a musia tam byť zahnuté aj iné členské štáty. Pokiaľ ide o druhý bod, teda budúcnosť ťažby uhlia a využívanie, pokiaľ ide o EÚ a v regióne, tam uznávame, že podiel uhlia e, ustupuje a tiež ťažba e, uhlia ústupuje a je to trend, ktorý bude pokračovať v budúcnosti aj v Nemecku. Zároveň musíme rešpektovať zmluvu a článok 194 e, zmluvy o fungovaní EÚ. Ten hovorí, že členský štát môže určiť podmienky na využívanie zdrojov, energetických zdrojov, a energetický mix a e, všeobecnú štruktúru. Preto komisia nemá kompetenciu zakázať ťažbu e, e, uhlia a hnedúholné elektrárne. Teraz tretí bod, ktorý bol zdôraznený v prezentácii predkladateľom. Ide o presadenie súladu s pravidlami pre zachovanie kvality vzduchu a vody. E, ide o smernicu o priemyselných emisiách a e, tiež smernica o kvalite vzduchu. Komisia e, si preverila dodržiavanie týchto predpisov v Nemecku. Pokiaľ ide o priemyselné emisie, všetky elektrárne, ktoré majú nad 50 MW výkon, musia e, povinnosť využívať e, najlepšie dostupné techniky a my sme nespozorovali žiadne porušovanie týchto pravidel. Pokiaľ ide o smernicu o kvalite ovzdušia, ani tam sme neskonštatovali porušenie predpisov EÚ. Služby komisie spozorovali v susedných, porušenia v susedných regiónoch a samozrejme môžeme vás e, ubezpečiť, že sme podnikli kroky a právne procesy sme začali, aby sme o tom hovorili s e, Nemeckom, Českou republikou a Polskom. No a myslím, že toto je asi všetko z mojej strany. A ako som povedala, mám tu kolegov z DigiJust a Digi Environment a tí môžu reagovať na podobnejšie otázky. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem. Ďakujem vám aj predkladateľovi petície za veľmi obsiahlu správu, aj za kontakt a za to, že ste boli takí veľmi presní. Teraz otváram diskusiu. Pani Danoka, nech sa páči. Ďakujem. Musím povedať, že ja som na vlastné oči videla tento región, najmä tie oblasti, kde sa pre, e, vykonáva ťažba. Boli sme tam pred rokom ako e, členovia hostia našej sesterskej politickej strany A som veľmi prekvapená hodnotením komisie, že tam nedochádza e, e, k porušovaniu smernice o ochrane vodných zdrojov. E, máme, by sme na vlastné oči videli, aká je tam situácia. situácia. Práve teraz sme hlasovali o našej e, misii e, a pred dvoma rokmi sme takto boli v Galícii a my sme na vlastné oči videli, že tu dochádza k znečisteniu, že tu je veľmi zlá situácia pre obyvateľov tejto oblasti. A experti hovoria, nie, všetko je v poriadku. Takže ja neviem. Ja neviem, ako je to možné. Takže moja otázka na komisiu znie, pretože vy ste povedali, že vy ste neboli presne v tomto regióne. Boli ste v niektorých susedných regiónoch, v Českej republike. Kde ste vlastne e, robili toto expertízne skúmanie? To je moja otázka. Druhá otázka. Ja už som sa pýtal a prekladateľa, a ja som im poradila, aby predložili túto petíciu, keď sme videli tú situáciu ako členovia výboru pre petície. A žiaľ, musím povedať, že tam e, v, v zmluve nie sú žiadne obmedzenia, pokiaľ ide o ťažbu. A dokonca je tam možné aj rozšírenie tejto ťažby. A tak toto aj je. Nemecko odmietlo jadrové elektrárne a preto využívajú viac e, uhlia. Takže je tu hrozba rozšírenia ťažby. A v mene tých obcí, v ktorých e, lužickí Srby žijú, a tu sa dostávame k tej e, e, ďalšej, ďalšiemu rozmeru e, tejto petície, teda ochrana tradičnej kultúrnej identity pre túto menšinu. Táto dohoda s komisiou hovoríme o charte základných práv, kde sa hovorí o menšinách, o jazykových menšinách, obzvlášť. A vaša odpoveď že to nie je záväzné a že do toho nemôžeme zasahovať? Hm. Áno, my vieme, že táto situácia sa zhoršila predajom tejto ťažobnej oblasti. E, predtým to vlastnil Waterfall, švédska spoločnosť a teraz je to predané českej spoločnosti, ktorá môže rozšíriť svoje aktivity a hovorím e, aj mene mojho, mojej kolegyne zo Švédska, ktorá pozná aktivity spoločnosti Waterfall. Nemohla tu žiaľ dnes e, byť, pretože je v Kale, ale ona veľmi dobre vie, čo sa tam deje. Ďakujem veľmi pekne. Pán Sebastian. Kolegne kolega, prosím, neopokojte sa a snažte sa byť stručný. Ďakujem vám pekne za slovo, pani predsedajúce. <clears throat> Rovnako aj ja by som chcel sám potvrdiť všetko to, čo sa deje v tomto regióne, kde žijú títo Srbovia Lužickí, e, my naozaj čelíme jednoznačnému e, popieraniu ducha a princípov Európskej únie a mnohých našich noriem. Zásadne treba pripomenúť to, že e, v zásadných dohodách a zmluvách Európskej únie sa zakotvuje povinnosť rešpektovať práva menšín. Nielen, že sa zatvárajú školy týchto menšín, ale fyzicky sa deštrujú ich dediny a ich tradičné územia života. Európska únia ratifikovala Európsku chartu menšinových jazykov a preto máme povinnosť e, garantovať výučbu týchto menšinových jazykov všade v Európe v týchto jazykoch. A tak Nemecko nerobí. Takže naozaj je dôležité e, jednoznačne počerknúť toto porušovanie práva. Ide o veľmi malú zraniteľnú komunitu, ktorá nie len kultúrne, ale aj fyzicky je deštruovaná, pretože dochádza vlastne stále väčšiemu rozptilovaniu tejto komunity a ohrozuje sa ich kultúra, ich jazyk a to všetko sa zásadným spôsobom redukuje. Po druhé, je dôležité nezabúdať na to, že Európska únia prijala celú sériu rôznych stratégií do roka 2020, kde sa zavezujeme rešpektovať stratégie do, v rámci stratégie COP21 e, a bojovať na dekarbonizácii e, hospodárstva v rámci energetickej revolúcie, v tomto prípade hoci všeobecné čísla Nemecka sa uberajú týmto smerom, tak v tom, tejto zóne, v tomto regióne idú presne naopak. E, a práve preto tu vidíme aký, akýsi typ energetickej transformácie, ktoré je presne protirečivý, je proti tomu, a ako má Európa smerovať do budúcnosti. No a <clears throat> po tretie ma prekvapuje, podobne ako aj kolegium Čanoku, že komisia hovorí, že nevidí žiadne porušenie um, e, smerníc o ochrane vzdu, ovzdušia a vody, lebo my sme to videli na vlastné oči. A preto by som chcel vedieť, akým spôsobom Ehm, budú revidovať to rozhodnutie, pretože ako môžu povedať, že neexistuje žiadne porušenie práva, keď sme to my videli sami, takúto kontamináciu. Takže e, tieto bane sú extrémne kontaminujúce, táto celá zóna ťažby má obrovský rozsah a má tým pádom aj obrovský rozsah kontaminácie a znečistenia. Takže ide naozaj o zásadné porušenie viacerých európskych predpisov a preto chcem podporiť žerateľov v petícii a podľa mňa je naozaj veľmi dôležité, berúc do úvahy závažnosť týchto um, nálezov, aby Európska únia na všetkých týchto oblastiach ochrana menšín, uh, ochrana pred znečistením ovzdušia, je dôležité, aby tento výbor um, začal reálne globálne organizovať vlastne eh, užší kontakt európskych inštitúcií s tým, čo sa deje eh, s územím lužických Srbov a eh, najlepšie bolo asi zaslať tam oficiálnu delegáciu. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Terika Bras. Thank you. Thank you, chair. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja som bol tiež v tejto oblasti a nebudem opakovať, čo už zaznelo. Len veľmi stručne chcem povedať, že súhlasím s predkladateľom petície a plne podporujem, čo povedal v tých troch bodoch, v tých troch aspektoch, ktoré tu už zazneli. Poprvé, treba podporiť jazyk a kultúru ložicko srbského obyvateľstva. Po druhé, je pravda, že sú tam otrasné následky na životné prostredie. v dôsledku tých prác, ktoré sa tam dejú. A podporujem to, aby sa viedlo konanie proti Nemecku a Polsku, najmä kvôli ťažbe uhlia. Takže súhlasím s predkladateľom petície a sympatizujem s lužickými Srbmi. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Je to naozaj veľmi komplexná petícia, ktorá otvára mnoho rôznych tém, mnoho rôznych problémov. Um, a preto by som teraz rada sa obrátila opäť na žirateľov, na petičný výbor. Dostávate dve minúty, aby ste v prípade, že máte nejaké záverečné vystúpenie, niečo ďalšie, čo by ste chceli dopovedať, aby ste to povedali. A takisto si zraz mohli vypočuť aj názor jednotlivých členov výboru, takže máte priestor na dve minúty a potom sa to pokúsime zosumarizovať. Vielen Dank. Ďakujem pekne. Doplňujúc k stanovisku komisie by som chcela ešte raz vyzdvihnúť, že ťažba uhlia je príčinou všetkých tých problémov, ktoré tam vznikajú. A teda otázka je rozhodnúť o tom, či sa bude postupovať proti tej ťažbe, e, ktorá spada pod národné právo, alebo či sa všetky tie dôsledky zoberú do úvahy a bude sa postupovať proti dôsledkom a teda nepriamo proti ťažbe uhlia. Ja to považujem za primeraný, primerané poradie a ďakujem za pozornosť. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Takže to, čo by sme mohli v tomto prípade spraviť, je nasledujúce. Navrhujem, aby sme samozrejme zachovali petíciu otvorenú. A ehm, chcem vás povzbudiť, pán Kel, aby ste sa obrátili aj na národného ombudsmana v Nemecku, takisto aj na Bundestag. Bohužiaľ, vystúpenie nie je do mikrofónu pána Kela. Máte e, ombudsmana v rámci spolkovej krajiny, ktorého môžete osloviť a takisto petičný výbor v Bundestagu, pretože veľmi veľa týchto bodov spadá do národnej kompetencie. Takže to by bola prvá vec, ktorú by ste mohli spraviť, a síce, aby ste sa obrátili na petičný výbor v rámci Bundestagu. A potom treba samozrejme vyhľadať lokálneho ombudsmana v rámci vašej spolkovej krajiny, v prípade tých tém, ktoré spadajú národnej kompetencie, ako napríklad učenie e, energetickej zmesi, energetického mixu. To je národná kompetencia. Takisto by som chcel, pán Kiel, aby ste e, pripravili pre náš výbor viac informácií ohľadom údajnej e, formy štátnej pomoci a takisto čistenia odpadu z ťažby uhlia. Ak by ste nám tieto informácie videli do dvoch mesiacov, bolo by to výborné. A keď tieto informácie budeme mať, tak e, následne by sme radi, my oslovili komisiu, aby komisia preskúmala tento nový návrh, ktorý bol poskytnutý, no a zároveň, aby na ňom, aby ho dokázala komplexne preskúmať a analyzovať a odporúčam, aby sme napísali aj e, spolkovým vládam Saská a Brandenburska, máme tu aj kolegu z tohoto regiónu a e, chceme im povedať, že im vyjadrujeme naše obavy ohľadom environmentálnej situácie a žiadame takisto informácie, budeme žiadať informácie od nich, najmä ohľadom špecifických environmentálnych tém, ktoré boli otvorené a špecificky vytýčené v tomto smere. To je takisto aj v záujme Európskeho parlamentu. A zároveň je to aj v zmluvách a je to aj v charte, že ochrana menšiny, menšinového jazyka a kultúry je niečo, čo jednoducho nemôže byť opomenuté. Preto naozaj musíme tieto veci e, počerknúť a musíme zároveň zvorazniť, že to je v záujme tohoto výboru, tejto inštitúcie, aby e, služicko-srbská kultúra a jazyk zostali zachované že napíšeme aj list, ktorý e, toto bude vyjadrať Margaret. Nech sa páči, áno, samozrejme. E, rešpektujem to a vidím, že komisia robí, čo môže, aby sa zbavila tohoto prípadu. Namiesto toho, aby povedali, že e, je tu znečistenie vzduchu, vody. E, radšej sa to snažia zamiesť pod koberec. Ak nedokážeme začať konanie o porušení, tak napriek tomu je stále v našej kompetencii, aby sme ehm, komunikovali eh, s občanmi, aby sme zvyšovali ich povedomie ohľadom pomerne pravdepodobne veľkých porušení v oblasti antidiskriminácie, nútené vysťahovanie a opomenutie tejto menšiny, takže naozaj podporujem váš návrh a mali by sme to naozaj zobrať do úvahy, aj v prípade, ak nemôžeme začať konanie o porušení. Ehm, mali by sme povedať, že toto je téma vysokej dôležitosti pre ľudí v tomto výbore, ktorí komunikujú s občanmi. A podľa môjho názoru naozaj toto je alarmujúca situácia. Pani predsednička, áno, dovolte mi to povedať takto. Vieme takisto aj od komisie a od jej odpovede, že je tu konanie o porušení, ktoré momentálne prebieha voči Nemecku a týka sa to znečistenia ovzdušia. Ale zároveň nezahrňa tento región uh, lužických Srbov. Momentálne nie. Takže ak dostaneme viac informácií od žiadateľa, od autora petície, tak to určite vieme vsunúť do nášho dialogu s komisiou a e, na záver sa pokúsime toto preskúmať podrobnejšie. Ale vo veľmi krátkom dokumente je toľko rôznych tém vysokého znepokojenia, takže ich musíme naozaj postupne jeden po druhom vyriešiť. Kolegovia, môžete e, reagovať na môj návrh, aby sme takto konali? Dobre, ďakujem pekne. Takže ďakujem aj vám, pán Kel za to, že ste sem pricestovali a takisto ďakujem aj za vaše informácie. Prosím, nezabúdajte, že to je v záujme Európy, to, čo robíte. Nielen to je vo vašom záujme, ale v záujme nás všetkých. Ďalšia petícia je petícia 0603 ohľadom ehm, liekarne vo Vajadolide. Máme tu e, pána Milagrosa Markosa Ortegu, ktorý zastupuje petičný výbor. Vítajte medzi nami. Nech sa páči, máte slovo na 5 minút no a potom následne otvoríme priestor pre diskusiu. Nech sa páči. Buenos días, señoras y señores diputados. Dobré ráno, vážení poslanci, poslankyne prednášam túto žiadosť vo svojej pozícii um, poslankyne uh, autonómneho regiónu Castilla a León uh, a zároveň chceme uh, vyjednávať alebo predkladáme to aj v podobe nadácie pre podporu podnikania a tvorby zamestnanosti v Castilla a Leóne. Táto entita má na starosti riešenie industriálnej a priemyselnej krízy, ktorú zažívajú rôzni ekonomickí a hospodárski aktéry v autonómnom regióne Castilla a Leónu. Chcem vám poďakovať za to, že ste nás prijali a urgentným spôsobom ste ochotní prediskutovať túto petíciu, ktorá e, dnes e, vlastne reaguje na to dva týždne e, potom, ako bola oznamená táto, tento termín, tak do dvoch mesiacov sme dokázali vystúpiť pred týmto parlamentným výborom ohľadom neistej budúcnosti, ktorá čaká 85 rodín a pracovníkov, ktorí pracujú v Lacteas Wiley Solentanas a ďalších 100 farmárov, ktorí zasobujú túto továreň mliekom. E, vláda Kastilie a Leona e, sa pokúša uzavrieť e, toto rozhodnutie o uzavretí tejto, farmy, tejto továrne alebo tejto mliekárne s obrovským dopadom na miestnu, miestnu priemyselnú bázu. Konali sa rôzne stretnutia so všetkými zodpovednými zástupcami tejto firmy, nebolo to jednoduché a zároveň bola nutná aj intervencia španielskej ambasády vo Francúzsku. To všetko viedlo k tomu, aby sme zachovali e, pôsobenie tejto firmy vo Vajadolide, e, pretože to považujeme za absolútne nedôvodnené, aby sa uzavrela jej prevádzka vo svetle technických správ, ktoré boli realizované e, expertami našej nadácie, ktorí akreditujú pôsobenie a fungovanie tejto firmy. Bohužiaľ, vedenie firmy e, sa rozhodlo presťahovať túto firmu a považujú to za nezvratné rozhodnutie uzavrieť prevádzku. Toto rozhodnutie je protirečení voči niektorým základným aspektom, na ktorých je postavená politika Európskej únie vo vzťahu ku kompetenciám, ku kohézii a takisto aj vo vzťahu e, k sociálnej kohézii a zodpovednosti sociálnej, ktorú máme. Za týmto účelom mi dovolte teraz predstaviť tri základné otázky, ktoré sme predložili a ktoré mali byť prešetrené a zároveň vysvetliť, prečo e, je nevyhnutné účinnejšie analyzovať tú situáciu a spôsobenie vášho výboru. V prvom rade chápeme, že sa porušujú práva, ktoré majú zamestnanci tejto mliekarne e, pri e, plánovanej delokalizácii a zrušení 85 pracovných miest keďže nákup, alebo teda pre, prevzatie tejto firmy skupinou Lactalis um, viedlo k tomu, že bol počet zamestnancov znižený na polovicu. A táto znižená výroby aj počet zamestnancov uh, nebola spôsobená nízkym uh, dopytom a nízko konkurencieschopnosťou továrne, ale zároveň aj znížením výroby a zároveň nakúpením um, nakúpením technológie a zároveň presunom, presunom technológie z továrne vo Valladolide do iných tovární. Takže momentálna kapacita výroby len na 50% toho, čo táto mliekareň dokáže. A išlo takisto aj k investícii 2 miliónov eur v rámci posledného účtovného obdobia ktoré boli vlastne zarobené na úkor pracujúcich. Dámy a páni, europoslanci, zároveň chceme signalizovať to, že od roku 2010 sa znižujú aktivity mliekarne vo vajadolide a táto firma E, napriek tomu dostávala prístup k európskym štrukturálnym fondom. A takýmto spôsobom je naozaj dôležité, aby ste sa vy zapojili do tohto riešenia. a To s cieľom zvýšiť kapacitu. Oni vlastne využili tú továreň na zvýšenie kapacity iných tovární a momentálne to slúži na to, aby sa vlastne už táto továrna ktorá nie je potrebná, ako náhle bola využitá, aby sa zatvorila a dochádza <clears throat> vlastne k zneužitiu čerpania verejných eurofondov a vlastne tieto fondy nakoniec slúžili na delokalizáciu tejto továrne. Myslíme si, že štrukturálne fondy eh, boli eh, vlastne využité na to, aby sa, alebo majú byť využité na to, aby sa Európska únia stala konkurencieschopnosťou, aby tu bola väčšia kohezia, väčší súlad medzi všetkými regiónmi. Ak jeden z týchto cieľov, týchto eurofondov je vyvažovať nevýhody a vlastne priepasti medzi jednotlivými regiónmi a zároveň podporovať priemyselné investície, tak v žiadnom prípade, počerkujem, v žiadnom prípade e, nemôžu tieto fondy podpis, podporovať to, aby došlo e, vlastne k rastu jednej časti tovární a následnému zatváraniu inej časti tovární s jediným cieľom zvyšovať vlastne profit akcionárov bez toho, aby akýmkoľvek spôsobom bol zvážený ekonomický dopad takéhoto konania. Zároveň e, táto firma, ktorá získala tieto eurofondy, e, odmieta prístup e, alebo odmieta zodpovednosť za to, že táto firma alebo táto mliekárne bola nakúpená s tým, aby dokázala vlastne iba konkurenčne zvyhodiť svoju výrobu v iných a materských továrniach. Takže v tomto smere je dôležité, aby sme dokázali podrobnejšie preskúmať porušovanie všetkých e, princípov sociálnej zodpovednosti a zároveň, aby sme dokázali preskúmať takúto delokalizáciu, ktorá je podľa nášho dôvodu absolútne neodôvodnená. Chápeme, že sociálna zodpovednosť firiem je dobrovoľné rozhodnutie firiem, ale celková myšlienka um, <clears throat> ide o kompromis s danými osobami. Sme presvedčení, že um, presunutie tejto továrne je zásadným, zásadnou ranou princípom, ktoré by mali byť všeobecným princípom dobrého hospodárenia a sociálnej zodpovednosti. Čisté ekonomické e, ohľady a čisté zvyšovanie profitu firmy sú jediné princípy, na základe ktorých sa odôvodňuje zatvorenie tejto prevádzky, bez ohľadu na to, aby sme mali ľudský dopad a ohrozenie 85 rodín, ktoré sú priamo spojené s aktivitou a prevádzkou tejto mliekarne. Ďakujem pekne. Uh, Ďakujem pekne, ako si určite pamätáte, s touto petíciou sme sa venovali ako s urgentnou témou na našom stretnutí 14. júna. Takže toto je pomerne e, neobvyklé konanie e, na pomery nášho výboru. Rada by som sa teraz obrátila na komisiu a dávam priestor vám, nech sa páči, e, aby ste nám mohli objasniť alebo vysvetliť, aká je situácia. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni europoslanci, pani Markos. Ehm, Dovolte mi začať tým, že vám poďakujem za vaše pozvanie. Komisia, aby sa zúčastila tejto diskusie na pôde eh, parlamentu. Ak dovolíte, budem pokračovať v angličtine, v našom pracovnom jazyku. Aj takisto kvôli našim tlmočníkom prejdem do angličtiny. Dovolím si počerknúť to, že sme dostali všetky nevyhnutné predpoklady pre posúdenie tohoto prípadu. A takisto mi dovolte Eh, kvôli stručnosti aj vyjadriť sa eh, k tomuto konaniu, k tejto petícii. Ak teda petičný výbor chce podrobne preskúmať tento prípad komisiou, rada by som vás pozvala, aby ste nám zaslali viac detailov v písomnej podobe, tak aby sme dokázali podrobnejšie preskúmať jednotlivé prvky a zároveň zabezpečiť komplexnejšiu odpoveď. Čo sa týka rozhodnutia skupiny Lactalis uzavrieť túto mliekareň, um, konanie e, samostatných firiem nie je v princípe proti európskemu právu, keďže je to vyjadrenie princípa, princípu slobody podnikania, ale zároveň komisia a Európska únia jednoznačne hovorí to, že e, reštrukturalizácia podniku musí brať do úvahy e, ekonomické a sociálne dopady, ktoré takéto konanie bude mať komisia, ale nemá právo moci na to, aby zasiahla do rozhodovania súkromných firiem, reštrukturovať a zároveň relokovať svoju výrobu a prevádzku. Ale komisia vyzýva firmy a všetkých zapojených aktérov, ktoré sú zapojení do reštrukturalizácie, aby rešpektovali dobrú prax a zároveň aby eh, realizovali sociálne odpovedný manažment v rámci takéto reštrukturalizácie, ako sa hovorí aj v oznámení eh, Európskeho rámca kvality pre eh, uľahčenie zmien a reštrukturalizácií. Takáto, takéto oznámenie jednoznačne vytýčuje, aké sú európske legislatívy a iniciatívy v oblasti reštrukturalizácie firiem a predstavuje zároveň aj najlepšie postupy a prax, ktorú by mali, na ktoré mali um, využívať všetci zapojení aktéry. Je to v podstate také praktické uh, odporúčanie pre všetkých jednotlivých aktérov, vrátanie pre zástupcov zamestnancov, zástupcov zamestnávateľov, takisto aj zástupcov miestnych a regionálnych samozprávnych orgánov. No, hlavným cieľom je podporovať spoluprácu medzi aktérmi pre sociálne zodpovedné riadenie reštrukturalizačného procesu, ku ktorému dochádza. Okrem toho, ako určite vieme na týchto fórach, zamestnávateľia musia splniť niektoré požiadavky, ktoré súvisia s konzultovaním a vlastne rešpektovaním práv zamestnancov v súlade s európskym právom. Tak tomu ale je napríklad v prípade kolektívneho prepušťania a tieto povinnosti vyplývajú z charty základných práv Európskej únie a takisto aj z európskych smerníc. Teraz, čo sa týka kolektívneho prepušťania, najmä smernica 98-89 Európskej komisie, tá vytvára priestor pre informovanie a konzultovanie zástupcov ehm, zamestnancov, aká firma zvažuje kolektívne prepušťanie a základné princípy, ktoré tu sú, sú také, že konzultácia musia prebehnúť dostatočne zavčasu a s cieľom dosiahnuť dohodu a mali by pokrývať všetky cesty a metódy a techniky, ako sa vyhnúť kolektívnemu prepušťaniu alebo zníženia počtu dotknutých a zasiahnutých zamestnancov. A takisto Cieľom by malo byť aj preskúmať opatrenie, ako zmierniť dopady takéhoto kolektívneho prepuštenia a to najmä tým, že firma mala zaviesť podporné sociálne opatrenie. Európska legislatíva v tomto smere vytýčuje minimálne štandardy, ktoré by firma mala e, rešpektovať pri transponovaní do národného práva. A je to pre kompetentné národné orgány vrátane e, inšpektorátu práce a súdy, aby zabezpečili, že národná legislatíva e, je transponované je adekvátne implementovaná zamestnávateľom, ktorý je dotknutý a to na e, princípe čo najskoršieho zavedenia. V tomto princípe komisia chce poznamenať, ehm, že správa alebo spolupráca medzi samozprávou a e, zamestnávateľom a zamestnancami prebiehajú, nejaké pozitívne výsledky už boli dosiahnuté, preto všetkým je to dohoda o sociálnom pláne a takisto aj odloženie e, uzavretia prevádzky o 4 mesiace a to s cieľom toho, aby e, sa vytvoril priestor pre hľadanie potenciálneho kupcu. V oblasti korporátnej sociálnej zodpovednosti za spoločenské zodpovednosti firiem pani Markovs, ako správne povedala, to je dobrovoľná voľba firiem. Um, je dôležité, aby sme v tomto smere podporili e, princípy e, spoločenskej zodpovednosti firiem, ktoré vlastne sa opierajú aj o princípy e, stratégie medzi rokmi 2015 a 2020. Tieto stratégie sa opierajú aj o usmerňujúce princípy OSN v oblasti podnikania a ľudských práv a takisto aj usmernení OECD pre nadnárodné firmy a Európska únia očakáva, že firmy budú konať v súlade s medzárodnými princípmi e, spoločenskej zodpovednosti, európskymi smernicami a národnou legislatívou bez ohľadu na to, či pôsobia v Európskej únii alebo za jej hranicami. Európska komisia takisto pravidelne prispieva k práci na medzinárodných fórach, ako je napríklad OECD, alebo napríklad ILO, alebo skupina G7, ohľadom spoločenskej zodpovednosti firiem a v aktivitách, ktoré môžu posilniť zodpovednosť firiem voči dopadom na spoločnosť čo sa týka vášho posledného bodu využívania štrukturálnych fondov firmou Lactalis po prešetrení. V tom čase, ktoré sme mali, komisia poznamenala, že skupina v podstate nevyužívala fondy v posledných rokoch, takže minimálne to platí obdobie od roku 2014, ale aby sme vám dokázali dať komplexnejšiu odpoveď, Ehm, a takisto, aby sme dokázali aj preskúmať predchádzajúce programové obdobia, musíme preskúmať všetky ďalšie e, informácie, ktoré nám môžete poslať písomne. Ďakujem. A teraz, kolegovia, je váš priestor, aby ste sa vyjadrili. Ako prvá Angela. Gracias, Cecilia. E... Ďakujem pekne, Cecilia. My sme samozrejme podporili túto petíciu pre e, urgentné schválenie, pretože bola tu všeobecná zhoda na tom, aby sme to rýchlo preskúmali, lebo je to téma. Oh, perdón, sí. Yo creo que es una fábrica que... Pokladám, že to je továreň, ktorá je referenčnou, referenciou kvality v celej Kastii a Leon, tak pre jej históriu, ako aj pre jej veľkosť a ide o kľúčový sektor pre um, tvorbu a stabilizáciu pracovných príležitostí, uh, tak či už priamých, ako aj nepriamých uh, pracovných miest ale vidíme, že je to súčasť celkového procesu rozkladu agro, agro, agropotravinárskeho sektora, ktorým trpí nielen Kastília i León, ale celá naša krajina. Um, myslím si, že Podobne ako už zaznelo, je dôležité počerknúť aj to, že ak tu existovali nejaké e, štruktúralné fondy, ktoré táto firma využívala, tak je dôležité o tom vedieť, treba to preskúmať, treba to vyšetriť a zároveň na základe toho treba prijať vhodné e, riešenie. Zároveň treba hĺbkovo získať informácie viac o tejto téme a v tomto smere ehm, je dôležité presnejšie vedieť, či firma splňa svoje požiadavky v oblasti eh, spoločenskej zodpovednosti firiem. Predpokladám, že nájdeme nejaké riešenie. Eh, v každom prípade vždy budeme na strane pracovníkov, pracujúcich a zároveň treba zvážiť eh, aj na úrovni Európskej únii, aby sa prípadne zvrátili niektoré alebo zmenili niektoré politiky deindustrializácie, a e, deštrukcie vlastne priemyselnej bázy, ktorá takto postihuje, postihuje zamestnancov. Mrs. Albion? Pani Albion. Gracias. Ďakujem veľmi pekne v prvom rade chcem e, vyjadriť plnú podporu zjednotenej lavice a európskej lavice zamestnancom e, firmy Lauky naozaj mnoho mesiacov bojovali za to, aby zachránili svoju továrňu, svoje pracovné miesta. Ako zjednotená lavica e, z Kastie i Leon, tak chceme podporiť tento boj pracujúcich a naozaj sa nachádzame pred prípadom, ktorý, e, ktorý je dobrým príkladom už bežnej praxe. Častokrát sa tieto situácie veľmi podobajú. Vidíme, že to je priemyselná firma, ktorá v podstate ruší e, prevádzku v jednej firme, aby presunula prevádzku do inej firmy a takýmto spôsobom myslí len na svoje hospodárske záujmy, len na zisk a nejakým spôsobom neberie do úvahu sociálne dopady. Takže je to naozaj plánovaná deštrukcia, plánovaná delokalizácia firmy, kde vlastne sa uzavrie jedna prevádzka, aby sa presunula výroba do inej e, prevádzky, lebo to vyhovuje e, majiteľom firmy a vidíme, že 85 rodín zostane bez práce, 85 rodín bude zásadne ohrozených. Takže je to naozaj uzavretie e, firmy, ktorá nemá hospodárskú stratu. Takže myslím si, že v tomto prípade sme mali konať, keďže táto firma dostala európske štruktúrálne fondy fondy a nemôžeme dovoliť to, aby európske štrukturálne fondy boli um, využité na podporu firiem, ktoré to vlastne využívajú na to, aby v konečnom dôsledku delokalizovali výrobu. Nemôžeme dovoliť, aby sa um, továreň eh, v jednej firme, jedna pobočka firmy zatvorila a presunula niekam inám a popri tom táto firma využívala európske eh, štrukturálne fondy, takže naozaj to zasluhuje eh, zásah petičného výboru Európskeho parlamentu Um, takže zároveň treba brať do úvahy aj to, že toto je možné vďaka ehm, legislatíve, ktorá existuje v Španielsku, ktorá od um, reformy pracovného práva, ktorú podporoval Partido Popular, vedie k tomu, že ľudia, ktorí sú takýmto spôsobom v deregularizovanom prostredí, sú absolútne ohrození. Takže to reforma trhu práce, ktorú urobila, urobili ľudovci a toto k tomu, tak toto sa prejavuje v praxi. Takže podporujeme túto petície, petíciu a sme presvedčení, že by to mal preskúmať výbor pre um, zamestnanie, zamestnancov, aby sme konkrétne posúdili dopady takejto situácie. Ďakujem. Myslím, že by sme sa mali zamerať na petíciu ako takú a nemali by sme sa púšťať do takýchto politických debát. Chcela by som vyzvihnúť význam rešpektovania predkladateľa petície. Nemali by sme sa púšťať do nejakej stranickej politickej debaty, kde by sme na seba ukazovali prstom. Ja a takéto nerada vidím. A teraz ešte vítam Augustina Diasa de Mero. Ešte som vás nevidela, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsedajúca. Milá Cecília, naozaj sa ťa tam vidím rád, ako tam sedíš, pretože sa väčšinou vidíme v úplne inom eh, nastavení. Vážení kolegovia, eh, vážená pani eh, poslankyňa, bohužiaľ rečník nehovorí úplne do mikrofónu. Takže, uh, milá poslankyňa, ty si dobrým svedcom toho, čo sa deje. Takže pre záznam, toto je diskusia, ktorú um, sa venoval aj môj kolega pán Ferry Kabras. Takže vážení kolegovia, diskusia dnes ráno, ako sme už hovorili, má základný cieľ ochranu ochranu 85 zamestnancov firmy Lactalis vo Vajadolide a takisto má, za, má, má podpor, ochrániť asi 100 farmárov v Kastii i Leon, ktorí budú zasiahnutí týmto neodôvodnením, zatvorením prevádzky a bude to viesť k tomu, že je to firma, ktorá má obrovský presah, najmä na miestne polnohospodárstvo. Toto všetko sa robí bez e, právneho základu a bez jednoznačných argumentov. Chcem vám povedať, že tie základné indície, ktoré máme, e, už sú na úrovni súdnych dôkazov. Takže to, čo sme videli, e, tie rozhodnutia, ktoré prijala skupina Lactalisa, čo robila počas celých posledných rokov, e, viedlo vlastne k postupnému oslabeniu firmy vo Vajadolide a delokalizácie výroby do iných tovární. To je niečo, čo musí preskúmať tento výbor, pani predsednička, pretože vidíme, ako nelegálne konajú. Európska komisia by mala zároveň tiež konať čo najskôr a dôsledne. Špeciálnu pozornosť musíme venovať najmä Um, zneužívaniu komunitárnych fondov, ktoré mohli byť využité na dosiahnutie iných účelov, než tie, uh, ktoré upravujú ich použitie a ich nasadenie. A evidentne boli využívané na podporu jednej časti firiem, eh, jednej časti továrni na, na úkor inej časti prevádzok. A v konečnom dôsledku to vlastne malo podporiť delokalizáciu, ehm, ktorá je tak, takýmto spôsobom vlastne plne odmietnutia hodná. Takže v súlade s, s žiadateľmi e, vyzývam e, samozprávu Castilla i Lón, aby preskúmali to, či počas posledných rokov kroky, ktoré prijala skupina Lactalis, e, neboli prijaté s cieľom zničiť objem výroby v ich prevádzke vo Vajadolide a takýmto spôsobom v podstate presúvať výrobu a využili vlastne e, podporu a situáciu tak, aby e, potlačili kolektívny záujem svojich zamestnancov a v konečnom sladku podporili dôvody pre delokalizáciu. Došlo k prípadnému zneužitiu komunitárnych fondov, ktoré boli využité na delokalizáciu prevádzky z Vajadolidu, presne v protirečení s princípmi kohezie a solidarity. A zároveň ak, kalkulova, a, a, ak a kalkulovali a si myslím, že nejakým spôsobom nebrali do úvahy záujmy zamestnancov. Takže je dôležité dosiahnuť jednohlasnosť všetkých miestnych a lokálnych aktérov, podporiť záujmy zamestnancov a zabrániť zatvoreniu prevádzky. My si myslí, že je dôležité um, bojovať za jej rentabilitu, jej udržateľnosť a jej pôsobenie. Ako sme počuli od E, od, e, od zamestnancov je dôležité komunikovať túto myšlienku vedeniu firmy Lactalis, aby prehodnotil túto situáciu a zároveň urobiť všetko preto, aby e, zamestnanci neprišli o svoju prácu. Ešte pár slov pre komisiu. Vážim si a ďakujem za tú, struč, za tú rýchlosť, ako ste dokázali pripraviť odpoveď, ktorá bola prednesená. Ale, vážená pani, vy ste povedali len A E, z toto šlabikára a nie všetky tie ostatné e, e, písmená. Nemáte všetky informácie na to, aby ste dokázali priniesť jednoznačné rozhodnutie a jasnú správu. Takže je dôležité, aby nám firma poslala dokumentáciu, aby nám poslali informáciu aj zástupcovia zamestnancov, aby komisia mala všetky nevyhnuté predpoklady pre prijatie záverečného postoja. V každom prípade vždy po A nasleduje aj B. A B je aj tá kritika voči niektorým vyjadreniam komisie Pozrite, vy hovoríte o spoločenskej zodpovednosti firiem. Je tu celý sled a celé spektrum jednotlivých legislatívnych nástrojov a práve všetky tieto legislatívne aj oficiálne dokumenty hovoria o ochrane sociálneho postavenia zamestnancov, takisto o spoločenskej zodpovednosti firiem. Vážená pani, vy ste hovorili o slobode podnikania. Áno, áno, samozrejme, o tom nikto nediskutuje, ale Odkazovali ste aj na oznámenie Komisie o reštrukturalizácii. Ale treba povedať, že v oznámení o reštrukturalizácii nie je ani jeden odsek, ktorý by hovoril o zneužívaní komunitárnych fondov. Nič také tam nie je napriek tomu tu vlastne vidíme um, takéto, uh, takéto pochybné konanie a naznačuje to viac ako, jeden, ako jedna indícia. Takisto ste hovorili o nariadení 89, ktoré hovorí o konzultáciách so zamestnancami. No nie, lebo ten sociálny plán, to čo ste vy povedali, to je len výsledok obrovského politického tlaku a tlaku na zamestnancov, pretože to bolo plánované e, uzatvorenie firmy, ktoré bolo vlastne divoké, bez akékoľvek konzultácie, bez akékoľvek zapojenia zamestnancov. Takže áno, budem už končiť, vážená pani predsedajúca je dôležité, aby sme dokázali dať dohromady všetku dokumentáciu, tak aby komisia mala nevyhnutné e, informácie pre prijatie záväzného rozhodnutia alebo jasného postoja a aby mohla sankcionovať alebo napraviť túto situáciu. Ďakujem pekne. Thank you very much and... Ďakujem pekne. Keď hovoríte po španielsky, Augustín, tak e, naozaj mám pocit, že mi niečo chýba, keď nerozumiem priamo španielčine, ale tlmočenie je tiež dobre a ďakujem tlmočníkom za a ďakujem za toto veľmi dobré vysvetlenie témy. Pani Pitera, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Myslím, že táto petícia by mala ostať otvorená pretože keď som tak počúvala tie argumenty, uvedomila som sa určité rozpory. Európske fondy, zástupcovia komisie hovoria, že od roku 2014 e, spoločnosť nepoužila európske fondy. Komisia teraz e, chce štúdiu preskúmať, či to bolo už tak aj predtým. A, takže ja by som chcela vedieť, aké boli dôvody prečo sa má presunúť tá fabrika. Možno sú tam iné dôvody. Možno to sú, súvisí s maximalizáciou zisku. možno tá fabrika bankrotuje, alebo podnik bankrotuje a budú prepustení ešte ďalší ľudia. Ja neviem. A myslím, že potrebujeme vedieť viac, než sa rozhodneme, čo s tým. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz Rosa je teraz. Ďakujem pekne, Cecília. V prvom rade <clears throat> chcem privítať pani radnú Milagros Marcos a celý jej tým, aby mohli predstaviť pred všetkými zastupcami politických síl svoju situáciu a situáciu v Kastílii i León. Dovolte mi povedať ešte pár slov k tejto téme. Samozrejme, táto petícia zostane otvorená. Sú tu tri témy, ktoré sú pre mňa kľúčové, ktoré by mali byť posúdené. V prvom rade je to popretie e, práv zamestnancov, 85 zamestnancov a samozrejme celá ďalšia nepriama Ehm, ekonomika alebo hospodárstvo ktoré dotknuté, najmä farmári. A um, ehm, Augustin to veľmi dobre povedal, vlastne ide o také divoké plánovanie um, presunu tejto firmy. Takisto mm, bol dlhodobo znižovaný objem výroby e, v tejto prevádzke o Vajadolide a takýmto spôsobom vlastne boli popierané záujmy e, zamestnancov. Ale sú tu ďalšie relevantné témy, najmä využívanie, zneužívanie štrukturálnych fondov. Sú to kohezné fondy, ktoré boli vlastne vytvorené a zrodili sa v Európskej únii práve za účelom e, vytvárania väčšieho súladu e, medzi jednotlivými regiónmi, ale aj sociálnymi skupinami. Kohezia znamená rozvoj, solidaritu. A práve preto je to presne v protirečení tomu, čo sa momentálne deje a čo vlastne e, spôsobuje takáto pripravovaná, vopred dohodnutá delokalizácia. Je to presne proti duchu štrukturálnych fondov, ktoré majú dosiahnuť práve to, čo hovoríme Ehm, a nie, tam, nesmieme vlastne podporovať väčší rozdiel medzi chudobnými a bohatými regiónmi. Takže v tomto smere sa vlastne využívajú štrukturálne e, fondy na dosiahnutie presného opaku toho, čo majú štrukturálne fondy dosiahnuť a najmä kohezné fondy. Takže ja sa spolieham na kompetencie komisie, aby e, dokázala posúdiť tú situáciu, aby nám dala čo najskôr odpovede a zároveň aby dokázala preštudovať tieto dopady a prípadne zvážiť dopad spoločenská zodpovednosť firiem. Ehm, je to jedna z takých ikon tohoto parlamentu Európskej únie a síce, aby sa v rámci toho, čo nazývame ehm, hospodárska súťaž, aby sa vytvorila aj priestor pre solidaritu. A práve preto tieto tri body sú to, čo ehm, je, kde je viac ako odôvodnená prítomnosť radnej alebo zástupkyne e, regiónu a zároveň, aby sme dokázali posúdiť celú túto situáciu. V tomto smere je naozaj dôležité E, posúdiť všetky štruktúrálne e, a regionálne dopady. V tomto smere je naozaj dôležité, aby sme e, preskúmali rozhodnutie o zatvorení prevádzky a zároveň počerkli to, že neexistuje žiaden dôvod pre zatvorenie tejto prevádzky. Takže naozaj musíme si uvedomiť, že nie je žiaden dôvod a výbor pre petície by mal dať a dá, to som si istá, jasnú odpoveď na to, aby zamestnanci a spoločnosť vo Vajadolide v budúcnosti, ale aj v iných častiach sveta a v Európe teda cítili, že Európa je pri nich a že dokáže odpovedať na ich problémy a ich prozby, najmä v takýchto odôvodených prípadoch. Tam vám chceme pomôcť a chceme pomôcť nielen vášmu sektoru. Rosa. Ďakujem pekne, Rosa. Pán Terry Kavras. Thank you. And, and Thank that you. concludes my list. A tým sa končí zoznam prihlásených rečníkov. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja budem hovoriť po španielsky pretože viem, že máme vynikajúcich tlmočníkov, ktorí vždy premostia naše jazykové uh, nedostatky. Ďakujem pekne. Budem hovoriť v mene zelených a EFD a teda Slovné aliancie. Uh, komisia predložila tri prípady a ja to plne podporujem, avšak myslím si, že je tu dosť zásadná vec, ktorú treba jasne e, povedať. Všetci akceptujeme kapitalizmus. Kapitalizmus je krutý a každým dňom krutejší. Mm, to, čo vyplynulo z toho, čo hovorila komisia, sociálna spoloč- zodpovednosť podnikov, šaká retorika a tak ďalej, ale v konečnom všetku tam e, sa strátili tí robotníci, takže spolu s kolegami s Augustínom, s Angelou, s Marínou. E, by som povedal, že je dôležité zamerať sa na druhý bod, ktorý tu bol nadnesený. Európske fondy, ktoré boli udelené nesprávnym spôsobom a tam teda komisia tomu neunikne. Takže myslím si, že sa musíme zamerať na tento bod, pretože ak hovoríte o zodpovednosti a tak ďalej, tak môžeme nakoniec hovoriť, že všetci sme na jednej lodi, ale v končnom dôsledku nebude výsledok, takže ostatné veci sú tiež dôležité, z morálneho a politického pohľadu sú veľmi dôležité, ale komisia je kapitalistická. Samozrejme, že e, teda chápem, e, že komisia je teda kapitalistická, ale tie štruktúrne fondy sú naozaj dôležitým bodom. Potrebujeme sa veľmi pozorne na to pozrieť, či došlo k nejakému zneužitiu. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem. E, Táto tento výbor je nejak stále kreatívnejší, ale rada by som si teda vypočula teraz predkladateľa. Petície na záver máte dve minúty, nech sa páči. Ďakujem všetkým za vaše vystúpenia. Predovšetkým v prvom rade by som chcela povedať, že delokalizácia plánovaná e, vedie vlastne k porušeniu kolektívnych záujmov, ktoré je plánované. To je vlastne iba čisto záujem firmy Takže naozaj je dôležité e, preskúmať aj autentické nároky e, zamestnancov. Komisia by možno mohla byť e, jasnejšia voči záujmom našej nadácie Anklache. Je naozaj dôležité, aby sme sa pozreli na to, čo sa deje v ostatných prevádzkach tejto firmy, aké čísly sú tam. A treba povedať, že prevádzka, ktorá bola Vajadu ľudia, patrila k jedným z najkonkurencieschopnejších. Pochybnosť, ktorú máme, je to, že či tých 85 zamestnancov tejto továrne, keďže majú vyšší vek, majú aj vyššie platy a teda majú, e, prinášajú možno menší profit pre firmu. Nie je to nič o, e, o, o efektívnosti výroby. Po druhé si myslím, že je dôležité preskúmať tie dopady, ktoré takéto konanie bude mať a zároveň je nevyhnutné e, analyzovať skutočnosť, že európske štruktúrne fondy mohli slúžiť nepriamým spôsobom na to, aby vlastne uľahčili takúto delokalizáciu výroby a to nie len predtým, ale aj práve v týchto momentoch a v budúcnosti bude naozaj veľmi dôležité, aby komisia dokázala zabrániť takémuto typu konania na strane firiem. Takže naozaj je veľmi dôležité, e, nie je to len firma Lactalis, ale ďalších. Pretože videli sme, že vlastne na úkor jednej prevádzky sa zvyšuje efektivita iných prevádzok a trpí tým Castilla Takže naozaj je dôležité, aby sme za týmto účelom e, úprimne zvážili a reflektovali e, globálne využívanie štrukturálnych fondov, to naozaj si musíme veľmi úprimne povedať, ako reálne vytvárajú koheziu, ako veľmi reálne podporujú e, vidiecké a regionálny rozvoj a nie sú zneužívané na prehlbovanie rozdielov medzi jednými a druhými. Takže naozaj si myslím, že to je jeden z kľúčových bodov, rovnako ako je to aj zodpovednosť sociálna, ktorú máme. Nedokázali sme e, získať od firmy Lactalis e, firmu, ktorá by nejakým spôsobom popisovala spoločenskú zodpovednosť tejto firmy. Nemajú žiadnu dokumentáciu o tomto. A ďalej, táto spoločenská nezodpovednosť firiem e, vlastne nemá ani, ani nejaký záujem eh, prejavovať nejaké sociálne záujmy alebo nejakú, nejakú analýzu, čo spôsobia. Takže v tomto smere je naozaj veľmi dôležité prehodnotiť takýto prístup. A hovorím to preto, lebo nielen, že dochádza vlastne k poškodeniu záujmov pracovníkov, ale eh, dochádza aj eh, vlastne k pre, pre, predaju tretej strane a strate konkurencieschopnosti. A to je tiež niečo, čo by sme nemali preskúmať. Musíme volať po spoločenskej zodpovednosti Lactarisu, aby dokázal eh, eh, zabezpečiť predaj prípadnému kúpcovi, ktorý zabezpečí to, že zamestnanci budú ďalej pokračovať vo svojom prirodzenom rodinnom aj kultúrnom prostredí. Situácia, ktorú zažíva náš región, by nemala byť eh, ignorovaná týmto parlamentom a týmto výborom, pretože to zažívajú aj iné európske regióny, ktoré môžu sa ocitnúť vo veľmi podobnej situácii ako my. Takže naozaj je veľmi dôležité, aby sa to preskúmalo čo najskôr, aby sme zabránili ďalším podobným situáciám a zároveň do budúcnosti, aby sme nevideli to, že veľké firmy príjmajú rozhodnutia bez ohľadu e, na sociálne dopady a bude to postavené len na ich marže a dôjde aj k navyše e, spojenému zneužívaniu európskych štruktúrálnych fondov, ktoré obmedzujú solidaritu, obmedzujú koheziu. Takže e, chcem poďakovať za vašu citlivosť, za vnímavosť tohoto výboru ktorý bez pochyby je e, takým majakom nádeje a budúcnosti pre 100 farmárov a 85 rodín, e, ktorí e, ďalej pracujú tak, aby ich firma mohla byť tak konkurencieschopná, ako bola až posiaľ. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem pekne. A ubezpečujem vás, že sa prakticky nestáva, že by sa tento výbor úplne jednohlasne zhodol naprieč celým politickým spektrom. A dnes sa to stalo, takže môžete sa vrátiť do svojho regiónu, môžete odozdať ľuďom ten odkaz, že petičný výbor jednomyselne podporuje e, vašu vec, ako ste tu počuli. Avšak, čo chcem e, naznačiť ako možnú cestu vpred, je, že vy ako predkladateľka petície by ste mohli ďalšie informácie zaslať komisii a sekretariatu nášho výboru, aby ste ďalej vyšetrovali, či fondy spoločenstva sú zneužívané na toto a na to je potrebné úplné vyšetrenie, pretože to je jediný právny európsky spôsob, ako zistiť, či došlo k nejakému porušeniu pravidiel o používaní fondov. To sa týka štruktúrálnych fondov, regionálnych fondov. Ak áno, ak je to v rozpore s cieľom propagovania súdržnosti a solidarity EÚ, toto môžeme urobiť a potom poprosím komisiu, aby ďalej vyšetrovala, že či sa to teda udialo nám sa v Európskom parlamente veľmi pozdáva e, spoločenská zodpovednosť podnikov, avšak nie je to povinné. Je to dobrovoľné. Je to dobrovoľné, aby spoločnosti uplatňovali túto sociálnu zodpovednosť podľa určitých pravidel, ale nie je to povinné, nemôžeme k tomu prijímať legislatívu, môžeme to len propagovať ako dobrovoľný program, ktorý môžu, ale nemusia dodržiavať parlamente je to však veľmi po- populárne, vidíme to vo viacerých výboroch. Toto je súkromná spoločnosť, o ktorej hovoríme, je to rozhodnutie manažmentu, takže ani Európsky parlament, ani komisia nemá formálne kompetencie e, prehlasovať rozhodnutie súkromného podniku, ale môžeme povedať, že tým nesúhlasíme a môžeme vás teda požiadať, aby ste nám priniesli viac informácií a tú petíciu teda necháme otvorenú a budeme mať dialog s komisiou v tejto veci, aby sme teda zistili, či sa tie fondy používajú alebo nepoužívajú a potom budeme sa môcť priamo skontaktovať s manažmentom podniku a tak ďalej. Ale je to historický moment v tom zmysle, ako som to práve vyzdvihla, že výbor je zjednotený vo podpore vašich požiadaviek. Takže ešte raz vám ďakujem, že ste prišli, ďakujem, že ste tak ďaleko cestovali a prajme vám veľa úspechov, všetko najlepšie do budúcnosti v tomto krásnom kúte Európy. So thank you and let's... Ďakujem pekne, prejdeme k ďalšiemu bodu. Petícia 259 španielská v mene Asociación Salaletejšita na Tenerife. Viva España, poďme ďalej. Buenos días. Eh, muchísimas gracias por Dávam slovo predkladateľke petície na 5 minút. Okay. Bueno, la plat- platforme Zachvárme, Zachráňme Techitu e, vznikla za to, aby sme zachránili emblematickú pláž Techitu a, a prírodnú rezerváciu Montaňa Rocha. Je to jeden z najbohatších, najcitlivejších biotopov na juhu Tenerife. Škody, ktoré sú nezvratné a ktoré spôsobí e, budovanie veľkého bytného celku, e, sú závratné a poškodí krásu celého prostredia. Montaňa Rocha bola vyhlásená ako e, oblasť národného záujmu v roku 1987 e, špeciálnym zákonom a tvorí súčasť e, chránených území na Kanárskych ostrovoch v roku 1994 bola reklasifikovaná ako mimoriadná prírodná rezerva a špeciálnym zákonom o Kanárskych ostrovoch. Takýmto spôsobom sme uznali jej unikátny biotopný význam a bola vytýčená ako montaňa rocha, ktorá e, má e, mimoriadne významný ekosystém pre celé Tenerife. Je to ekosystém, ktorý bol notoricky redukovaný a degradovaný a viedlo vlastne k tomu, že e, trpelo to masívnym narastom turistického ruchu a rozvoja populácie, ktorý prebiehal počas posledných 10 rokov, od 30 rokov a 80 rokov jej e, geomorfologická vulkanická hodnota a unikátne biotopy e, zahrňajú fosilné a geologické formácie a takisto sú tu aj unikátne e, biotopy pre flóru a faunu ako dôsledok týchto prírodných unikátnych biotopov táto zóna je katalogizovaná ako zóna mimoriadnej ochrany SEC. Um, ehm, aj v katalógu európskych záujmov. Je to no, zóna špe, špe, špeciálnej ochrany pre vtáky a takisto má význam, mimoriadný význam pre migračné e, vtáky, pre vlastne vzťahové vtáky a nachádza sa v smernici 1 e, o ochrane vtáčich druhov e, treba si uvedomiť, že je to ochrana špeciálnych migračných druhov, ktoré sú unikátne práve pre Tenerife. E, videli sme, že dochádza k poškodeniu nielen tejto rezervácie, ale celého ostrova Tenerife. Napriek e, týmto ochranným opatreniam sme presvedčení, že táto ochrana zďaleka nie je dokonalá. V dôsledku silného tlaku, e, ktorý spôsobuje jednak zóna Techita, ako aj pláž, aj táto chránená zóna sú poškozované tento juh Tenerife je tiež celý zahrnutý v kategórii SEC a treba si uvedomiť, že eh, ide o eh, zóny, ktoré majú najvýznamnejšie eh, biotopy pre ochranu pobrežného a morského života, ktoré majú byť dlhodobo chránené celé toto prírodné prostredie, ktoré tvorí, tvorí e, pláž Techita a Červený vrch, teda Montaňa Rocha, e, to je niečo, čo si mimoriadne, váži aj, mimoriadne váži aj občania. E, pri, prichádzajú za tým turisti, ktorí to navštevujú, ale musíme si uvedomiť, že to má mimoriadne vysokú prírodnú a environmentálnu hodnotu v tomto prostredí a je naozaj ne, ne, absurdné, aby sa tu budovala hotelová infraštruktúra, Ehm, a široký rozsah trojposchodových eh, budov eh, s viac ako 300 eh, izbami pre e, kapacitu až 800 klientov. Táto konštrukcia je plánovaná presne práve na tých pozemkoch, ktoré majú bezprostredné, ktoré bezprostredne hraničia s chránenými územiami. Treba si uvedomiť, že aké obrovské dopady to bude mať najmä v oblasti e, reziduálnych odpadových vôd a čo všetko to spôsobí a zároveň aký e, ruch a znečistenie spôsobí konštrukcia tohoto hotela dôjde vlastne k zvýšeniu odpadových vôd a takýmto spôsobom dôjde k priamému ohrozeniu prírodného ekosystému na juhu Tenerife. A práve v tomto duchu chceme pripomenúť, že smernica o biotopoch 93 v svojom článku 6 e, špecificky hovorí, že akýkoľvek plán, stavebné e, konanie alebo eh, iná investičná činnosť v takomto území musí mať špecifické zváženie svojich dopadov. A to takým spôsobom, aby autonómne eh, eh, komúny dokázali posúdiť to, že či nedochádza k poškodeniu biotopov a prírodného dedičstva. No, podľa nášho názoru nie je možné, aby konštrukcia takýchto charakteristík nezasiahla do unikátnych prírodných charakteristík tohoto biotopu a nespôsobila ambientálne dopady. Takisto to má výrazné krajinárske e, dopady, ktoré to spôsobí. Bude to mať e, dopad na celú pláž aj na montaňu Rochu a preto si myslíme, že je nevyhnutné, aby e, táto zóna posúdila celkový presah, aby miesta samozpráva posúdila dopad a ohrozenie biodiverzity. Chápeme, že táto situácia je nekompatibilná s článkami 3 a 4 smernice 2009, z roku 2009, ktorá bola schválená Európskym parlamentom a radou, ratifikovaná v novembri 2009 eh, ohľadom eh, ochrany divožijúcich vtákov. A sú to ďalšie smernice, eh, ktoré brania ochranu mimoriadných biotopov, biotopov svetového a európskeho významu a majú najvyššiu formu ochrany. Takže naša platforma Latechita v súvislosti s týmito smernicami chráni túto zónu a najmä pôvodné chránené zóny pred ďalším zastavbou a ďalším, e, ďalšou kontamináciou. Zazbierali sme viac ako 100 tisíc podpisov a v tomto smere chceme vyhlásiť prísnejšiu mieru ochrany tohoto unikátneho európskeho priestoru, a e, viedlo to aj k celkovému zvýš- celkovej snahe o zvýšenie ochrany e, pôvodných biotopov a prírody. Konferencia o udržateľnom turizme vyjadrila to, že turizmus má mimoriadne silný nástroj pre potenciálny rozvoj, ale zároveň musí zbrať do úvahy aj udržateľnosť takéhoto rozvoja. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a tiež sme vyhovali vašej požiadavke a preberalo sa to ako naliehavý bod vo výbore ako rozhodnutie v júni A viete, ak sa táto petícia preberá ako naliehavý bod, to sa až tak často nestáva. Povedali sme, že to treba rýchlo riešiť a teraz sa obraciam na komisiu aby nám dala snad nejaké nové informácie, nejakú aktuálnu informáciu, teda aký je stav veci. Gracias, señora presidenta. Ďakujem pani eh, predsednička. Ako povedal predkladateľka petície, je to projekt hotelovej infraštruktúry, ktorý sa má nachádzať blízko dvoch miest, eh, ktoré sú v sieti Natura 2000 Montania Rocha a druhej oblasti na Tenerife podľa dostupných informácií, tak eh, verejne, ako aj eh, informácie od predkladateľa petície, eh, sme teda sa dozvedeli, že to zatiaľ nie je autorizované v Českom štáte a ako povedal predkladateľ petície, článok 6 smernice o habitate by sa tu uplatnil, čo znamená, že akýkoľvek projekt, ktorý by mal zásadný dopad na Ehm, miesto, ktoré je v sieti Natura 2000, by mal eh, byť podrobený štúdii o dosahu, pokiaľ ide o zachovanie tejto oblasti. A to môžu teda príslušné orgány schváliť, iba ak závery tej štúdie naznačia, že to nebude mať eh, škodlivý účinok na oblasť, ako sme už povedali, projekt nebol schválený, takže komisia je presvedčená, že španielské orgány pred schválením, pre udelením súhlasu dodržia ustanovenia príslušnej legislatívy EÚ a uskutočnia mm, toto posúdenie dosahu projektu, či teda je tam nejaký potenciálny negatívny dosah a Vtedy by to teda nemali povoliť, ak e, by to malo negatívny e, následok na tú oblasť. Členské štáty majú primárnu zodpovednosť za uplatnenie legislatívy EÚ, čo je súčasťou národnej legislatívy a komisia je presvedčená, že takéto ustanovenia budú dodržané ešte pred tým, než sa projekt definitívne schváli. čo sa týka tých nárazníkových zón k oblasti v rámci Natura 2000, komisia chce vyjasniť, že legislatíva EÚ neupravuje takéto nárazníkové zóny v susedstve oblasti e, z Natura 2000. Avšak keď sa pozriete na článok 6 e, smernice o habitate, e, tak tie ustanovenia sa uplatňujú na akúkoľvek oblasť a ak by to malo mať dopad na oblasti Natura 2000, eh, či už eh, v rámci ich eh, hraníc alebo mimo. Ak teda sa zistí, že to má dopad, tak článok 6 smernice o habitatoch sa uplatní. A čo sa týka zahrnutia Tahiti do siete Natura 2000, táto oblasť nikdy nebola súčasťou zoznamu, ktorý predkladali národné orgány, aby to bolo zahrnuté do siete Natura 2000. Čo sa týka legislatívy, legislatívy EÚ, ktorá sa uplatňuje v tejto oblasti, je na členských štátoch, aby určili miesta, ktoré sa majú zahrnúť do siete Natura 2000. Keď sa urobí tento výber podľa presných vedeckých kritérií, musí komisia to posúdiť, aby sa uistila, že návrhy členských štátov budú v súlade s, s zachovaním habitatov a druhov v EÚ, ktoré teda si vyžadujú ochranu v zmysle smernice o habitatoch a smernice o vtákoch a komisia vykonáva pravidelné hodnotenie adekvátnosti návrhov, pokiaľ ide o eh, habitaty pre druhy a záujmy spoločenstva. Podľa dostupných informácií momentálne komisia nie je toho názoru, že je potrebné určiť oblasť Tahita ako oblasť v sieti Natura 2000. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a otváram diskusiu. Juan Fernando ako... A nie. Ak vy ste si sa požiadali ako prvý o slovo, ale pán Afronte musí odísť, takže najprv dostane slovo on a potom pôjdeme podľa zapísaných rečníkov. Grazie Presidente anche per avermi dato la parola. Ďakujem pekne Pani predsednička, mám ďalšie povinnosti. Chcem podporiť túto petíciu eh, od Salvalata z oblasti Salvalata Hita. Toto je ďalší pokus eh, poškodiť životné prostredie v prospech rozvoja cestovného ruchu. A ja si myslím, že toto veľmi poškodí biodiverzitu a e, ekologické hodnoty v okolitej oblasti. Ja dúfam, že španielské orgány urobia krok späť a neschvália tento projekt. My sa nazdávame, že by naozaj mal prebehnúť schvalovací proces, ktorý bude e, v poriadku a ak je tu potreba pre ďalšie kroky, tak e, orgány na Kanárskych ostrovoch musia náležite posúdiť e, celý tento proces a španielské orgány musia zabezpečiť, aby verejnosť bola zapojená do e, tohto, do tohto procesu, pokiaľ ide o celú oblasť AMA. E, všetky schvalovania, pokiaľ ide o cesty a ďalšie projekty, sa musia dodržiavať. A možno, že dochádza ku ďalším e, procesom mimo e, siete Natura 2000, ale tie majú dopad. a je potrebná správna implementácia smernice o habitate a musíme predísť poškodeniu v Európe. Ďakujem pekne. Juan Fernando, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedničko. Budem hovoriť po španielsky, lebo ide o španielsku vec. Chcem sa poďakovať za to, že zástupcovia tejto petície sem prišli a že tu predložili tento prípad. Je to jeden z e, najzaujímavejších prípadov, ktoré máme v parlamente. Dúfam, že sa o ňom bude ďalej hovoriť. Nejde o zákonodárne zručnosti parlamentu, ale ide o to, že parlament je v stave vypočuť žiadosti petície občanov, združení občianskej spoločnosti vypočuť. A e, že sa venujeme otázkam, ktoré predstavujú európsky záujem, ktoré sa dotýkajú európskeho priestoru, pretože ide o e, predpisy, ktoré sa týkajú životného prostredia v Európe. Ide vlastne o platnosť európskeho práva napríklad článok 6 smernice Habitat, ktorý sa tu viackrát spomenul. Preto môžem túto iniciatívu len uvítať a to, že sa parlament zaoberá týmto prípadom. A ako občan Španielska a poslanec tohto parlamentu, ale aj ako občan Kanárskych ostrovov je pre mňa veľmi dôležité, aby na týchto ostrovoch bol zachovaný životný priestor a pôda. Preto je pre mňa veľmi dôležité, keď ide o predchádzanie nejakým špekuláciám, nejakej divokej urbanizácii, lebo to už spôsobilo veľa škôd. A Samozrejme, e, cestovný ruch je veľmi dôležitý pre hospodárstvo na Kanárskych ostrovoch, ale nie je možné, aby sme spôsobovali škody práve tomu prostrediu, ktoré je pre tento cestovný ruch dôležité. Najmä e, ak e, si uvedomíme, že tu nejde len o zákony chránice životné prostredie, ale aj zákony, ktoré e, chránia habitat a výstavba hotelu e, na Tenerife nemôže mať znevýhodňujúce dôsledky pre životné prostredie a životný priestor. Všetky doterajšie opatrenia alebo prieskumy ukazujú, že sa predpisy zachovali. Máme tu kladnú správu e, z e, miestnej vlády z Kanadských ostrovov, aj pokiaľ ide o miestne orgány, ale aj regionálne e, ministerstvo pre územné konania a stále sa pokazuje na to, že sa dodržuje španielský pobrežný zákon, ktorý je veľmi prísny. Ten, o tom sme diskutovali v našom výbore. Je to e, zákon z roku 1988, ktorý veľmi prísne chráni pobrež, pobrežné územia a mm, E, všetky e, opatrenia, ktoré by mohli poškodiť e, pobrežné územie, sú zakázané. A všetky správy hovoria, že tento zákon sa doteraz stále dožoval. Napriek tomu ale komisia môže vyzvať španielské orgány, aby sa to ešte raz preverilo. Pretože stavebné konanie ešte, stavebné aktivity ešte nezačali, ale je dôležité, že e, e, aby e, tieto preskúmy nemali negatívny dopad na oblasť Montaňa Rocha. Pretože sú to chránené územia. A, a nesmie sa dotknúť e, siete 2000. toto eh, hornaté územie, tam je možné konštatovať, že ani dôsledky výstavby hotela, a tie je potrebné predísť tomu, aby výstavba hotela mala negatívne dôsledky. Ale komisia musí dbať o to, aby eh, boli dodržané všetky predpisy. Je to, <laughs> je to sympatické, keď ste mi odozdali slovo. Takže, teraz má slovo Angela. Prosím, stručne, pretože 12.30 musíme ukončiť. Neopakujte sa. Pokúsim sa. Dobre, ja by som rada začala tým, že <clears throat> pripomeniem, a to hovorím teraz svojmu kolegovi Juanovi Fernandovi, ak som to povedal aj komisii, že teda ak e, žiadame, aby toto bolo zasiahnuté do urgentného, zasiahnuté do urgentného konania, bolo to práve preto, že začali vlastne e, presúvania zeminy a zemné práce bez povolenia, bez nejakého schválenia. Takže e, je dôležité, aby e, bolo všetko licencované, aby to prebiehlo v súlade s povoleniami a zároveň je dôležité počerknúť to, že sme to zaradili na urgentné konanie, lebo sa začali pracovné konania a pracovné procesy bez povolenia. Takisto treba si uvedomiť, že to spôsobilo veľké sociálne e, znepokojenie na Kanároch. A, a preto e, sa pýtam ja, pýtam sa aj komisie, <clears throat> kde v tomto smere je rešpektovanie e, všeobecného komunitárneho práva v spojitosti s informovaním a zapájaním verejnosti v téme, ktorá má obrovský e, teda environmentálny presah. Tieto požiadavky neboli splnené. Takisto e, zaznelo to, že to nie je v sieti Natura 2000. Je to bezprostredne hraničiace pláž La Techita a takisto aj táto ehm, hora, ehm, Montaňa Rocha, sú súčasťou jednoho ekosystému, ktorý nemôže byť proste rozdelený a nemôže byť e, vlastne e, nejakým spôsobom poškodený ani hraničiacimi parcelami. Treba si povedať, že vláda Gran Canarie e, vlastne zredukovala <clears throat> územie chráneného územia práve preto, aby to rekvalifikovala na stavebný pozemok, práve preto, aby sa pláža La Techita dostala do bezprostredného susedstva tohoto hotela. Takže treba odmietnúť vlastne instrumentalizáciu tohoto konceptu, pretože sa boli popreté všeobecne záujmy. Konštrukcia tohoto hotela je čisto len e, súkromným záujmom, neverejným záujmom. A ja by som chcela vedieť, že kedy komisia bude prísnejšie dodržiavať e, princíp e, predbežného konania. A vlastne v tomto smere si musíme uvedomiť, že ako náhle začne stávanie, už budú spáchané nenávratné škody. Kedy komisia vlastne konečne prestane ignorovať tento princíp. Takisto je dôležité uvedomiť si, že stojíme pred nezvratnou katastrofou. Ja som január uh, trávila tým, že som písala otázku na zodpovedanie komisárovi pre životné prostredie. A e, pýtal som sa ho, či je presvedčený, že španielské orgány zabezpečia plné uplatňovanie e, týchto smerníc ohľadom biotopov a ochrany hniezdisk vtákov. Som presvedčená, že komisia veľmi dobre vie, a už končím Cecília, že Gran Canarias zaznamenali viac ako 9 významných porušení e, environmentálneho práva. A je dôležité držať vládu Kanárskych ostrovov za ich zodpovednosť a vynúcovať rešpektovanie a plnenie environmentálnych noriem. V tomto smere je dôležité, aby sme účinne uplatňovali právo a, a príjmali konkrétne kroky. E, som presvedčená, že najväčší počet e, porušení je práve na Gran Canárii, konkrétne na ostrove Tenerife a práve preto je dôležité uplatňovať princíp predbežného, predbežnej opatrnosti a komisia sa na to musí e, pozrieť, musí reagovať. Takže už, už nebudem ďalej vystupovať, aby som nebrala čas. Ďakujem veľmi pekne. Pán Sebastianov, potom pán Kalvet a potom e, uzavriem ze znamročníkov. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Takže veľmi stručne jasne musíme povedať, že ide o aktivitu v blízkosti e, chráneného územia v rámci siete Natura 2000, takže toto územie je tu. Článok 16, 6 bol právom uvedený. Takže je potrebné preveriť e, dopady na životné prostredie a tak ďalej. Takže mám jasné, sú to jasné otázky. Nestačí aby to bolo zatriedené ako urbanizačné územie, ale je to hneď v susedstve chráneného územia a preto nestačí, ak e, nezareagujeme včas. Takže dotkne sa to, čo povedala kolegyňa Angela. Totiž, že môžeme zasiahnuť neskoro. A to sa často stáva v Európe, že reagujeme neskoro, keď už všetko je rozhodnuté. pochádzam z oblasti, kde sa e, vlastne e, stalo prístavu dodatočne e, uznala ako protizákonná, ale už je všetko postavené a mnohí ľudia museli sa presídliť. Takže tuto máme územie, kde je potrebné povedať, či ide o územie auta. Máme tu územie, ktoré je možné zastávať, ale v susedstve máme územie, ktoré je chránené, Natura 2000. Preto musíme konať pretože inak nás postavia pred hotové e, skutočnosti. Preto musí náš e, výbor žiadať od komisie, aby rýchle konal. Pán Kalbe. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca, takže budem veľmi stručný. Teším sa, že konečne sa venujeme nejaké španielské téme. Konečne! Už dlho to nebola nejaká španielská petícia. No dobre, takže treba povedať, že zdá sa, že keby v Španielsku neboli problémy, tento výbor nemá čo robiť. Takže, dobre, na druhej strane chcem povedať, že eh, budem teraz reagovať eh, na, na, na to, čo vyjadrila komisia. Kolega, ne, nezávite nám, eh, že máme toľkoto petícií zo Španielska. Aj v Nemecku sú nejaké problémy. No takže e, tomu, čo hovorila, čo hovorila, hovorila pani Aguilar, treba si uvedomiť, že e, umenie vládnuť je umenie hľadať kompromisy a rovnováhu. E, je dôležité brať do úvahy potreby fauny a flóry. Ďalšie práva majú ľudia, ktorí e, vlastnia tieto pozemky od, roka, od roku 1971, takisto je to tvorba pracovných príležitostí a tak ďalej, tak ďalej, je to všetko. Ale na druhej strane je dôležité povedať si, ehm, ako končili takéto situácie v Španielsku predtým. Nejaký advokát povedal, dodržiavajte zákon. A nejaký povedal, amen a týmto bolo vybavené. OK. Um... V poriadku. Takže môžeme ukončiť, ale ešte dám slovo predkladateľom petície na dve minúty najviac. Nech sa páči. Ďakujem pekne, naozaj. Naša platforma, a myslím si, že väčšina miliónov Európanov, ktoré nás navštevujú, a nielen my, ale aj naši navštevníci, chcú, aby boli zachované eh, unikátne krajinárske, environmentálne a prírodné hodnoty, ktoré tam máme. To je dôvod, prečo ľudia chodia na Kanárske ostrovy. Ehm, treba si uvedomiť, že nemôžeme zbaviť našu pôdu, našu zem, eh, jej krásy. Takže sme presvedčení, že je nevyhnutné pre budúce generácie zachrániť tie posledné šperky, tie posledné drahokamy ehm, prírodnej a environmentálnej hodnoty a zároveň kontaminácia vôd spôsobuje zásadné problémy, pretože Tenerife neplní eh, rámcovú smernicu o vodách. Takisto tu máme správu ešte z roku 2007. Eh, to je správa, eh, ktorá sa zaoberala špecificky Tenerife a vidíme tam, že e, boli tu síce zistené porušenia, ale neboli riešené. Napríklad e, blížka, e, e, e, blízka pláž El Merano, ktorá je 3 km odtiaľto a vlastne vody e, vzdušným prúdením prechádzajú na pláž Techita. E, a treba si uvedomiť, že je tu vysoká prítomnosť pachov, plynov, zbytkov komunálneho odpadu a to už bolo v roku 2007 a teraz um, populácia uh, ktoré prirátam všetkých návštevníkov, 12 tisíc návštevníkov, ktorí tam sú, a 40 tisíc teda ľudí v tomto regióne bude využívať svoje, vlastne, uh, svoje splašky, bude poslať svoje splašky na túto pláž. A máme obrovský problém s kontamináciou a znečistením vôd. A to nikto nevysvetlil, ako sa to bude riešiť. No a zároveň, Môžem sa opakovať, eh, takže už nepoviem viac, ale pevne veríme, že to vyriešime pevne veríme, že to zachránime ešte pred konštrukciou tohoto hotela a žiadame tých, ktorí vedú samozprávu, aby sa nepozerali len na, na ekonomické aspekty, a to sú vlastne príspevky a, a príjmy miestnej samozprávy e, z hotelových poplatkov a z miestnych daní. Ale myslíme aj na zdravie a na prírodu. Táto firma e, už začala konať a získala ďalšiu licenciu na 40 chatiek v tej najkontaminovanejšej zóne. Takže to je ďalší nárast vlastne plaškou, ktoré tu budú kontaminovať vodu. Takže e, naozaj ide, ide o situáciu absolútneho neriešenia splaškov a podzemnej vody, ktorá kontaminuje celý región. Thank you very much and thank you. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za tú zanietenosť a časť, e, čas, ktorý ste investovali e, do tejto veci, ak by svet bol plný takých ľudí, ako ste vy, tak by bolo veľa krajší. Ďakujem, že sa staráte o túto vec. Ďakujem, že ste pricestovali až do Bruselu, hoci ste doma v tom krásnom prostredí na Kanárských ostrovoch. Pozrite sa dnes v Bruseli, takže to je obeď. A som e, rada, ďakujem, že ste priniesli túto obeď a že sa tak e, so zápalom e, venujete tejto vašej veci. Takže tu, tento bod programu ukončíme a ak by to kolega podporil, robíme následovnú vec. Vieme, že článok 6 a Habitat sa vzťahuje a že každý rozvojový projekt musí byť v plnom súlade s týmto článkom. E, o tom nepochybujeme. Takže napíšeme list, naliehavo, pošleme ho zajtra, e, kanárským, regionálnym, ale aj národným orgánom a jasne povieme, túto vec a vyžiadame si posúdenie dopadov. Zdá sa, že to ešte nikto neurobil. No A ak sa to neurobilo, tak potom toto nie je v súlade s článkom 6 smernice HBT, lebo tam sa jasne hovorí, že pred začatím akékoľvek výstavby sa musí urobiť plné posúdenie dopadov. A ako ste povedali a povedali aj viacerí kolegovia, táto výstavba môže spôsobiť nezvratné poškodenie prírody. A nie sme tu na to, aby sme poškodzovali prírodu, ale aby sme sa o ňu s odpovednosťou starali. Na to sme na tejto planete. A niektorí z nás aj v tomto parlamente. Takže myslím, že takto by sme mohli postupovať. No a samozrejme, sekretariat bude v kontakte s komisiou a táto petícia bude ďalej na stole. Budú kolegovia s tým takto súhlasiť? Ďakujem. A zdá sa, že aj predkladatelia sú spokojní, to je najlepšie. Takže ďakujem, prajem vám eh, príjemnú prestávku a uvidíme sa po volení.